Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to... Dobré popoludne, dámy a páni, páni. Otváram zasadnutie výboru pre regionálny rozvoj. Je nás to len zopár, ale očakávam, že sa ďalší kolegovia objavia. Dúfajme, že sa objavia aj páni, pretože na začiatku som sa bála, že bude stačiť pozdrav. E, dobrý deň, dámy. Začneme prijatím programu. Sú nejaké poznámky? návrhy zmeny? Páni? Nie? Ďakujem. Príjmame návrh programu na dnešné zasadnutie. Ďalším bodom sú oznámenia predsedajúcej. Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré informácie spolu s pánom Van Nistelrojom a pani Westfall som 8. a 9. júna bola na neformálnom zasadnutí ministrov zodpovedných za koheznú politiku vo Valete. Organizovalo to malské predsedníctvo rady. Hlavnými témami diskusí bolo komunikovanie efektívnejšie s občanmi o filozofii a výdobytkami politiky súdržnosti. Mali sme príležitosť vypočuť si stanoviska členských štátov EÚ k budúcnosti politiky súdržnosti. Všetky členské štáty, by som vám chcela povedať, e, že podporujú budúcnosť politiky súdržnosti. To po prvé. Po druhé, sú štáty rozdelené na dve skupiny Jedna podporuje budúcnosť flexibility pri koheznej politike a príležitosť reagovať na výzvy, ktoré sa každý deň objavujú v Únii. Napríklad e, migrácia, kríza utečencov a tak ďalej. Možno sú aj iné členské štáty, ktoré dokážu vidieť koheznú politiku takú, ako je v súčasnosti, aj v budúcnosti. Ďalšou výzvou pre členské štáty je možná diverzita. A rozlišovanie medzi členskými štátmi v budúcej politike súdržnosti pri postupoch auditu, príležitostiach vysporiadavať sa s potrebami občanov, ktoré majú rozdielne názory, ale hlavným posolstvom je, že potrebujeme politiku súdržnosti, regióny ju potrebujú a chápeme výzvy, ktoré stoja pred Európskou úniou. Treba viac úsilí, aby výsledky politiky súdržnosti boli jasné občanom, treba im vysvetľovať, čo všetko sa dosiahlo prostredníctvom implementácie politik súdržnosti v praxi. To sú hlavné posolstva e, z, zo stretnutia na Malte. Naše vystúpenie bolo hneď po vystúpení e, komisárov. Blocks report on the future of the cohesion policy pani Kreci hovorila o budúcnosti koheznej politiky a výbor REGI bol pripravený nadviazať niektoré delegácie z niektorých iných členských štátov EÚ e, naozaj vyslovili kompliment, zapôsobil na nich záujem a odhodlanie, ktoré sme prejavili za parlament e, v súvislosti s budúcnosťou politiky súdržnosti. Moje, moje druhé Oznámenie je o mimoriadnom zasadnutí konferencie predsedov výborov. Stretli sme sa mimo Bruselu v krásnom zámku. Nemali sme príležitosť sa poprechádzať okolo, pretože sme celý čas strávili rokovaním. Hlavné témy diskusie počas mimoriadného zasadnutia boli Brexit. Pán Barnier nám povedal o prípravách na začiatok rokovaní. Začínajú dnes, ako viete. A všetci predsedovia výborov zareagovali na jeho prezentáciu chápeme stanovisko únie. Rokovania budú organizované v dvoch fázach. Budú organizované v dvoch fázach. Trváme na tom, aby každý výbor mal svoju úlohu za politiky, za ktoré sme zodpovední, aby naša rola počas rokovaní bola jasne vyčlenená. Pán Barnie trval na tom a podporuje ho pán Verhofstadt z parlamentu a pán Tajany, e, trval na tom, že rokovania začnú právami občanov. Občania EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ich práva a občania Spojeného kráľovstva žijúci a pracujúci v členských štátoch Európskej únie. Ich práva. Je to prvá téma rokovaní. Druhou budú finančné vysporiadania. To je naozaj ťažká téma, ale bez riešení a bez rozhodnutí v týchto dvoch témach nebude možné pokračovať s ďalšími podrobnejšími témami rokovaní. To je stanovisko pána Barnieho, pána Barniera pri začatí rokovaní. Tie začínajú dnes a plne ho podporuje pán Verhofstadt. Druhou témou diskusií bola spolupráca medzi výbormi pri legislatívnych eh, tematikách a takisto nelegislatívnych témach ktoré výbory by mali byť vymenované za garančné výbory alebo za zodpovedné výbory, aby nebol konflikt záujmov, pravidlo 55, pravidlo 54, pridružený výbor a tak ďalej. Všetky tieto postupy. E, náš výbor sa rozhodol ísť zlatou strednou cestou sú niektoré výbory, kde je toľko konfliktov kompetencií, v iných výboroch nie je toľko, ale my sme tieto veci tak často neriešili. Naše stanovisko za výbor uh, REGI bolo, ja som ho tlmočila, že budeme sa správať v rámci našich právomocí, ale výbory, ktoré by mohli doplniť e, správy, ktoré riešime. Napríklad spomenula som tú čerstvú spoluprácu s výborom pre rozpočet a s výborom pre a s výborom e, AVKO o urbánnom rozvoji. Tá, tieto veci sa pertraktovali počas stretnutí. Potom bola večera, pán Tajani sa nám prihovoril, a počiarkol dôležitosť komunikovania s občanmi, efektívnejšieho komunikovania politík občanom. Hovoril aj o rímskom vyhlásení, ktoré bolo vydané k 60. výročiu vzniku Európskej únie. Takže to boli témy, ktoré zmienil počas zasadnutí. Toľko oznámenia o mm, predchádzajúcich dňoch. Teraz vám chcem pripomenúť, že je pred nami naozaj ťažký mesiac 26. a 7. júna. Pôjde dosť veľká delegácia z tohto výboru na fórum k politike súdržnosti, 7. fórum, ktoré sa organizuje komisiou. Spolu s pánom Van Nistelrooy, pani Krell a pani Westphal budem hovoriť i ja za výbor pretože vediem jeden z panelov pri diskusiách a potom bude mimoriadne zasadnutie ráno v útorok 29. júna. Toto bude venované spoločnému verejnému vypočutiu v oblasti urbannej agendy s výborom Koter z výboru regionov. Už nám zaslali agendu. slúbili, že do niekoľkých dní, čo najskôr. Potom 12. a 13. júna budeme mať ďalšie bežné zasadnutie, riadne zasadnutie nášho výboru. Bude tam výmena názorov s nastávajúcim estonským predsedníctvom rady a komisárka Verstager o nedávnych zmenách pri pravidlách štátnej pomoci. A pani komisárka Kretco, je to tak? Dve komisárky? Áno. Eh, je to pre, pre hľad toho, čo sa bude diať v oblasti politiky súdržnosti. Toľko z mojej strany s eh, oznámeniami sú značné, je značne veľa dnes, ale náš výbor má toho veľa na programe, preto pokračujeme hneď s programom. Máme tu seminár, ktorý organizuje oddelenie B o politike súdržnosti a klimatických zmenách. Tento workshop bol pôvodne, si vyžiadali sme si ho my ako výbor REGI, pretože sme chceli zistiť, aké sú príspevky e, politiky súdržnosti k riešeniu klimatických zmien a Takisto išlo o správu z vlastnej iniciatívy o úlohe regiónov Európskej únie a implementácii parížských dohôd COP21, ktoré sa týkajú klimatických zmien. Máme tu spravodajkyňu pani Valina k tejto správe. Máte pred sebou program a v tomto programe Máme naozaj aj silný urbánny uhol zastúpený. Budeme hovoriť o takých témach, ako je prepojenie medzi globálnymi agendami a politikou súdržnosti, urbaná adaptácia politiky súdržnosti, teritoriálna spolupráca a jej možná úloha, akú by mohla zohrať v tomto kontexte. Začnem hneď programom Dostanem, dostane slovo pán Martin Nesbit, ktorý vedie program pre klimatickú a environmentálnu správu v Inštitúte pre európsku environmentálnu politiku. Bude hovoriť o e, ta, cieľoch parížských dohôd a politike súdržnosti. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za pozvanie odprezentovať e, na tomto workshope moju tému. Začnem stručným popisom. E, kopie sú dostupné na začiatku, na, pri vchode do tejto miestnosti. Kohezná politika do roku, e, do roku 2000 to predchádzajúce obdobie a takisto budeme hovoriť o zaraďovanie klimatických zmien do hlavného prúdu diania až do roku 2020, teda súčasný rámec. Čerpáme z týchto skúseností a takisto z posudzovania toho, ako dopadajú parížské dohody v praxi. Takisto sa zaoberáme perspektívou po roku 2020, finančnou perspektívou a návrhmi, závermi. Takže ako úvod asi vás to neprekvapuje, že je mnoho medzinárodných dohôd o klimatických zmenách a pred parížskými dohodami bolo ich zo pár. Parížské dohody by mali obmedziť globálne oteplovanie a znížiť ho o 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Do veci sú zapojené národné a e, regionálne úrovne, ktoré by mali zintenzívniť svoje úsilia a prebrať osvedčené praktiky. Máme tu rámec do roku 2020 a do roku 2030. O oboch rámcoch sa diskutuje. A Máme tu stanovené konkrétne ciele pre energiu aj pre skleníkové plyny. Sú to ambiciozne ciele. Určite nikto si nepraje, aby všetko bežalo tak ako doteraz. Chceme veci zlepšiť. Toľko závery, ktoré zatiaľ sme si mohli urobiť toho, ako idú veci dopredu. V urbaných oblastiach v kontexte zmierňovania dopadu klimatických zmien a v kontexte prispôsobovania sa klimatickým zmenám, čím nevylučujeme vidiecké oblasti, o ktorých budem hovoriť neskôr, um, sústredím sa na tieto urbané. Roky 2007 až 2013 eh, aktivity v oblasti klimatických eh, zmien sa týkali nových investícií, do energetickej efektívnosti, čo znamenalo, že sa eh, orgány naozaj museli rýchlo učiť, ako sa vysporiadať s touto novou témou. Bol tu menej štrukturovaný prístup do monitorovania výsledkov Jednotlivé operačné programy si stanovili svoje vlastné ciele a našli si vlastný spôsob, ako identifikovať, čo z tohto rozpočtu sa mení na klimatické zmeny. Nákladová efektívnosť nebola vždy e, prioritou pre orgány, ktoré boli poverené. Napríklad energeticky efektívne projekty e, dostali granty vo verejnom sektore a širšie k energetickej efektívnosti sa dá povedať, že finančná kríza v roku 2008 mala naozaj ničivý dopad na programy členských štátov EÚ a viedla k, k väčším príležitostiam na výdavky do energetickej efektívnosti. Regióny využili systémové granty pre zlepšenie energetickej efektívnosti, v niektorých prípadoch sa sústreďovala, e, sústreďovali na nízkopríjmové domácnosti a na poskytovanie e, subvencovaných úverov, ktoré by mohli zvýšiť úroveň aktivít generovanú štrukturovanými fondmi a fondmi pre e, politiku súdržnosti. Ďalšie finančné nástroje boli napríklad experimentovanie s Jessicou v prípade energetickej efektívnosti. A ako som už spomenul, e, nebolo jasné, koľko z rozpočtov ide priamo na zmenu klímy a vie priamo ovplyvniť v rámci, o ktorom hovoríme, zmeny klímy. Takže poďme na obdobie 2014 až 2020. Tam dominuje 20 ktoré sa má z rozpočtu EÚ vynaložiť na vlastne prispôsobenie, zmierenie e, klimatických zmien. Regionálny fond, ten fond regionálneho rozvoja, e, kohezný fond, tam zdá sa zlepšili koherentnosť a teda väčšiu presnosť e, relevantných výsledkov. Avšak ešte stále je ťažké určiť presnú úroveň príspevku koheznej politiky k celkovému dosahovaniu klimatických cieľov. Nie je to veľmi férové, ak sa vždy uvádzajú len úspory na mm, teda emisiách skleníkových plynov, voči čomu sa to porovnáva. No a potom, čo sa týka procesu na určenie priorít, na výdavky, Viaceré mechanizmy boli predstavené vrátane partnerských dohôd, exante, e, adicionalita a samozrejme niekoľko tematických cieľov bolo stanovených, dve boli, dva boli mimoriadne relevantné pre klimatické zmeny, to bol cieľ 4, nízkouhlíková ekonomika a tematický e, cieľ 5, teda odolnosť voči klíme a celý e, rad opatrení odolnosti. A takisto stojí za zmienku tematický cieľ 6, ktorý je e, širšia environmentálna kategória, ale ako uvidíme v praxi, s tým súvisia veľké výdavky smerované na klimatické zmeny. Ešte by som teda doplnil niečo, čo nie je na prezentácii Myslím, že bolo užitočné poukázať na to, aké tie výdavky v tých 20 eh, percentách ovplyvňujú koheznú politiku. Komisia v podstate použila verziu po prístupu OECD na sledovanie výdavkov na uh, Ehm, rozvojovú pomoc a tu sa to uplatnilo na tie klimatické opatrenia. Klíma je primárnym cieľom výdavkov 100%, sa započítava týchto výdavkov a tam, kde klíma je cieľom výdavkov, 40% z týchto výdavkov sa započítavajú na ten 20-percentný celkový cieľ. Takže kohezná politika, Európsky fond regionálneho rozvoja, kohezný fond to je asi najrozvinutejší mechanizmus e, sledovania komisie, teda, toho, ako komisia sleduje výdavky na klimatické zmeny. Ale využívajú sa aj rôzne intervenčné kondy, je ich 123 dohromady a klimatické markery sú k týmto kódom priradené podľa toho, či tie investície majú byť primárne relevantné pre klímu alebo signifikantne relevantné. A v anexe 1 sú uvedené k tejto správe napríklad obnoviteľná energia, to sa ráta do tých 100%, takisto investície do cyklistických trás, príspevky k energetickej efektívnosti v veľkých budovách, a napríklad e, výdavky na námorné prístavy prispievajú vlastne k tej klimatickej zmene, riadenie vody, e, vodné hospodárstvo, to tiež prispieva k zmierneniu klimatických zmien. A Každý e, príspevok teda má svoj kód a podľa toho je identifikovaný v operačnom programe. Ako som už povedal, toto je podľa nás najsofistikovanejší a najpresnejší prístup, ktorý komisia kedy uplatnila v oblasti rozpočtu. Samozrejme má to aj svoje slabé stránky, čo je nevyhnutné, keďže každý investi- každá investícia má nejaký investičný kód a treba to vyvážiť medzi administratívnymi nákladmi postupu a presnosti e, sledovania. Možno v niektorých prípadoch je to nedocenené a niekde je to precenené. Takže ďalšia priesvitka. Veľmi stručne to načetáva podporu na klimatické opatrenia zo štrukturálnych investičných fondov členských štátov. Takže tam je výdavky z, rúra, z vidického rozvoja, rybolovu a tak ďalej. A je to... No, nevidím to asi celkom presne. Polsko je tam 17% a o mnoho vyššia úroveň pre Rakúsko. E, chcem len pozorniť na to, že tie čísla netreba brať úplne ako vytesané do kameňa. V rakúskom príklade je veľa výdavkov z nariadenia o rozvoji vidieka zahrnutých a my sme možno trošku skepticky, pokiaľ ide o veľkorysosť, s ktorou komisia pripisuje mm, ten 100% klimatický marker. Teraz príspevky na rôzne tematické ciele. Ako vidíte, hlavná investícia k tým dvom hlavným cieľam v oblasti klimatickej zmiene, to je tematický cieľ 4 a 5. Tam je ten cieľ zmiernenia, a takisto určitý prínos k odolnosti, najmä z Fondu rozvoja vidieka a RDF a kohezného fondu. Ale ako som už spomínal, je tam veľký príspevok e, investícií z tematického cieľa 6, to je taký širší, temati- širší environmentálny tematický cieľ. Ešte zhrnutie celkom odhadov výdavkov na klímu. Vychádza to z dokumentácie komisie na podporu viacročného finančného rámca a jeho predbežného hodnotenia v roku 2016. ako vidíte, RDF len tak tak splňa ten 20-percentný cieľ pre rozpočet EU ako celok. Kohezný fond zásadník prispieva, ale je to neprekvapujúce vzhľadom na to environmentálne zameranie mnohých investícií v rámci kohezného fondu a je tam menší príspevok zo sociálneho fondu. Ako viete, kohezná politika má urbánnu dimenziu posilnenú, zameriavame sa na teritoriálnu spoluprácu v Európe. Je tam veľká synergia medzi klimatickými opatreniami a urbánnou dimenziou. Určite rečníci po mne sa na to budú podrobnejšie sústredovať. Ale chcem v stručnosti spomenúť energetickú efektívnosť, riadenie obnoviteľných zdrojov energie je mimoriadne relevantné. V tejto súvislosti povinnosť vypracovať nízkouhlíkové stratégie pre všetky druhy území, aby sme mali aj udržateľný model, model urbánnej mobility, to je relevantné, tak ako aj ten širší cieľ revitalizácia a regenerácie um, pôvodných priemyselných e, lokalít. Po e, teda vyhliadky po roku 2020 Parížská dohoda posilňuje v zásade potrebu dosahovania existujúcich cieľov, čiže ten cieľ zmierenia do roku 2030. Na tom sa Európska únia dohodla, ale takisto je potrebné ambicioznejšie konanie v strednodobom a dlhodobom meradle a horizonte. Takisto je potrebná politika investície už teraz, aby sme dlhodobo mohli sa pustiť na tú dekarbonizačnú trajektóriu. A nie je potrebné okamžite konať, aby sme dosiahli um, ten cieľ 2030, ale je potrebné dať Európu na tú správnu trajektóriu k dekarbonizovanému systému energetiky do roku 2030, 2040 a 2050. Ďalšia vec, ktorú spomíname, je, že vzhľadom na to, že sú nulové alebo negatívne emisie z rozvinutých e, ekonomík, tak e, bude potrebné sa viac zamerať na sektor využívania pôdy, aby sme dosiahli ten cieľ 1,5 stupňa a tak ďalej. Čiže je to relevantné pre rozvoj vidieka, ale je to roz, potenciálne relevantné pre RDF, kohezné fondy a je to primárne relevantné pre vidiecké oblasti a má to význam aj pre mestské oblasti, obzvlášť spotreba potravín, e, riadenie odpadového hospodárstva a efektívna urbanizácia V tej správe vyzujeme, že tak inovačná, inovatívna politika ako aj urbánna dimenzia sú plodnou pôdou pre synergie a tie dve široké požiadavky pre ďalší rozvoj klimatického mainstreamingu po roku 2020 majú zabezpečiť, aby mainstreaming bol efektívnejší, viac zameraný na cieľ a po druhé, aby sa identifikovali implikácie zo záväzkou z Parížskej dohody a tým sa dostávame k ďalším záverom. Klimatický mainstreaming 2014 až 2020, viacročný finančný rámec a kohezný výdavky kohezného fondu. To je zásadný krok vpred a myslíme si, že sú potrebné ďalšie zmeny a najmä treba vyvodiť jasné prepojenie medzi koheznými programami a e, cieľami zmiernenia, ktoré členské štáty individuálne a EÚ ako celok prijali. A to znamená väčšiu štandardizáciu posudzovania a monitorovania dopadov klima, e, zmierňovania klimatických e, dopadov a v súlade s rozpočtom komisie zameraným na iniciatívu výsledkov komisia by mala predložiť svoje návrhy do ďalšieho finančného výhľadu, aby teda povedala, že ako si predstavuje príspevok kohezného fondu k dosahovaní klimatických cieľov konštruktívne v konkrétnych ehm, výrazoch aby bolo zjavné, ako môžeme očakávať zmenu trajektórie. Je to náročnejšie, pokiaľ ide o eh, adaptáciu a odolnosť voči klíme, ale považujeme to za dosiahnutelné. No a napokon, ako som už povedal, Parížská dohoda podľa nás vyžaduje o mnoho väčšie zameranie na eh, príspevok a kompatibilitu s dlhodobým cieľom dekarbonizácie. Podľa nás to znamená najmä potrebu vyhnúť sa investíciám do relatívne vysokých vysoko uhlíkovo náročných aktív, potom sú tam tie partnerské hodnoty exante, adocionalita, ktoré sú naďalej logické a treba ich podľa nás ďalej posilniť aj v budúcich obdobiach. Ďakujem pekne. Thank you, thank you. Ďakujem pekne. A budeme pokračovať s prezentáciou pána Rafaela Tuca teda prepojenie medzi udržať, cieľmi udržateľného rozvoja a urbanou agendou. Pán Tuc je riaditeľom programovej divezie v UN Habitat. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair, and thanks to... Ďakujem pani predsednička, ďakujem výboru, že ste sem OSN poslali. My sme agentúra OSN, ktorá zodpovedá za e, mesta a urbanizáciu a v nadchádzajúcich desiatich minútach by som chcel hovoriť o prepojeniami medzi Parížskou dohodou, cieľmi udržateľného rozvoja a novou urbanou agendou, tak ako to minulý rok schválili všetky členské štáty OSN v Kite. A potom uvediem príklady toho, ako tieto tri agendy sú prepojené a napokon e, predniesiem závery. Tri dôležité agendy pre e, urbánne klimatické opatrenia sú veľmi blízke navzájom sebe. Keď sa pozrieme na agendu udržateľného rozvoja, tak viac než polovica cieľov sú veľmi relevantné pre miestnú samozprávu. Väčšina z nich sa nedá implementovať bez plnej podpory um, lokálnych samozpráv. 160 národne stanovených príspevkov z tých 160 e, väčšina hovorí o urbánnych opatreniach a je tam referencia na klimatické opatrenia. Je to veľký nárast oproti predošlému mandátu UN Habitat, kde e, sa spomínala klima iba raz. Takže vidíte, že tieto tri nedávne dohody sú veľmi úzko prepojené a navzájom sa posilňujú. Úloha miest, obzvlášť v klimatickej dohode, dohode o klíme, e, sa posilnila obzvlášť od roku 2007 a Parížská dohoda špeciálne e, uvádza aj národné orgány ako e, stakeholderov inak v minulosti boli e, spájaní s mimovládnymi organizáciami. ale treba takto posilniť svoje úsilie, vytvoriť nové, e, novú platformu aj zdieľania medzi mestami. Niekoľko príkladov. Toto sú príklady, ktoré majú najväčší dopad na zmiernenie. Samozrejme, doprava, mestská doprava je kľúčovou oblasťou e, možných ziskov. 11,2 je cieľ ktorý hovorí o udržateľných e, systémoch dopravy pre všetkých. V tej novej urbanej agende je silný dôraz na um, transport, teda dopravné systémy, uh, ktoré efektívne využívajú zdroje a vieme, že niektoré mesta na svete už začali v tejto veci konať, majú veľmi zásadné dopady ich opatrenia na skleníkové na emisie eh, skleníkových plynov, to je napríklad eh, no, Oslo. Ale nielen na severe, aj na juhu máme príklady. Toto je prípad eh, Indonézie, aj krajiny, kde spolu pracujeme na podpore mesta Bogor, aby sa vybudoval systém rýchlej dopravy, aby sa znižili zápchy a emisie. Podobné sa dá povedať o sektore eh, budov, to je tiež veľmi dôležitý eh, sektor z pohľadu zmierňovania dopadov. A vidíte, že v cieľoch udržateľného rozvoja tam sú dva ciele, ktoré hovoria o budovách a udržateľnosti budov. Urbaná agenda sa tomu tiež venuje ako veľmi silnej oblasti zmierňovania. A samozrejme, prax prebieha na severe aj na juhu, na, vo verejnom aj v súkromnom e, sektore sú iniciatívy. A tu vidíte niekoľko príkladov z Kodane, z Paríža, kde budovy excelujú v znižovaní emisí. Toto sa deje aj na juhu, ako som už povedala, podporili sme africké krajiny pri vypracovávaní ich e, systému hodnotenia zelených e, Budova, ako viete, tieto systémy pomáhajú zvyšovať excelentnosť v udržateľných budovách, pričom orgány na lokálnej a centrálnej úrovni môžu tiež to zdvihnúť z dola prísnejšími reguláciami o energetickej efektivnosti, čo tiež podporujeme. Takže toto sú dva sektory, mohli by sme hovoriť o viacerých sektoroch, ale veľmi rýchlo uvediem jeden príklad na všetko e, Takisto energetika je dôležitá. Ehm, tuto je príklad Hamburgu. Referendum ehm, schválilo ehm, vlastne, tak povediac, kvázi zoštátnenie distribučnej siete, aj keď je to teda v rukách lokálnej samozprávy, lokálne úrady obyčajne nemajú takú kontrolu. A potom sa spomínal tento príklad. E, Fínsko, kde sa vyrába energia a emisie sa znižujú zároveň teda emisie z odpadu e, na tejto skládke do teda elektrárne. No a potom e, môže byť ešte efektívnejšie znižovanie redukcií, ak tie sektory sa riešia spoločne. Predtým rečník hovoril o napríklad riešení bývalých priemyselných zón. Prípad, máme príklad e, zo Štokholmu, kde pôvodná priemyselná zóna e, prešla redevelopmentom a e, tretina firiem zostala v meste a je tam teda veľký, veľké zníženie emisí. Keď, to je vynikajúce, keď skombinujeme všetky tri sektory. A takisto adaptácia. Nebudem sa tomu veľmi venovať. Je to dôležitá oblasť práci lokálnych orgánov. Z cieľov udržateľného rozvoja len málo cieľov, ktoré hovoria o 2020-2030. A sú tam ciele, ktoré vyzývajú mesta a obce, aby mali takéto politiky odolnosti, tam je termín 2020, čiže je to dosť urgentné, tu v prípade Holandska to súvisí napríklad s vytvorením e, priestoru e, pre vylievanie sa riek. Toto je tiež veľmi dôležité v rozvojových krajinách. Toto je prípad v Pacifiku, kde podporujeme Honiara na Šalamónových e, ostrovoch, aby si vypracovali akčný plán pre životné prostredie odolnosť. Spoločne to vypracovávajú národné a lokálne orgány, čiže je to na ochranu zraniteľných miest ľudí a sektorov. Závery. Prvá vec, ktorú môžeme z istotou povedať, je, že tieto tri agendy sa navzájom posilňujú, takže dobrá urbanizácia je tiež dobrá pre udržateľný rozvoj a dobrá pre klímu. Myslím, že to je dôležitý záver no, za posledný rok. E, čiže kompaktné, integrované, prepojené mesta, tie sú dobre pre udržateľný rozvoj tak z environmentálneho, ako aj sociálneho a ekonomického pohľadu. To je to najdôležitejšie zistenie, že ak vytrváme pri tej urbanizácii, môžeme prispieť aj k tým druhým dvom agendám úplne automaticky. Druhá vec je, že keď chcete byť naozaj efektívni, tak musíte zabezpečiť horizontálnu integráciu, čiže prekročíte aj nejaké obecné hranice, pretože mnohé z týchto aktivít sa naozaj môžu zastaviť na administratívnych hraniciach, ekosystémy, na nich založená adaptácia, transport, solidný, eh, pevný odpad a tak ďalej. To sú všetko eh, témy, ktoré eh, presahujú hranice, takže nemôže to byť len meský prístup, ale aj mesko-regionálny. Ďalší záver Vertikálna integrácia, to je predpoklad efektívnych klimatických opatrení. vertikálna integrácia znamená, že e, je to dvojsmerná ulica, čiže e, z národnej na lokálnu úroveň, aby lokálne orgány mali právomoci vytvárať e, dobré rámce, zabezpečiť blízkosť občanov ale takisto ísť z lokálne národnú úroveň, pretože lokálne aktivity musia byť merateľné, a overiteľné a vykazovateľné. To je najlepšia záruka efektívnej klimatické, efektívnych klimatických opatrení. A posledná prísvitka. Myslíme si, že globálna dohoda e, starostov e, pre klímu a energiu Eh, je, má veľmi dobrý potenciál eh, povzbudiť ambicioznejšie klimatické opatrenia. Je to vlastne takou fúziou EÚ, eh, dohody mm, starostov a globálneho kompaktu starostov, ktorí sa stretli a snažili sa vytvoriť väčšiu dynamiku. Momentálne je tam 7 tisíc miest zastúpených, viac než 600 miliónov ľudí E, sú v tom zastúpení a majú akčné plány tak, čo sa týka zmierňovania, ako aj adaptácie. A Habitat je pripravený ďalej podporiť e, tento, e, túto dohodu, aby tu bola širšia a podrobnejšia aktivita v oblasti klimatickej zmeny. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz budeme pokračovať prezentáciu pani Aleksandry Kašmierčak. Už som to správne vyslovila. Ďakujem. Urbana a adaptácia na klimatické zmeny. Vedie projekt pre eh, adaptáciu na klimatické zmena v Európskej environmentálnej agentúre. Máte slovo. Good afternoon. Thank you very much. Dobré popoludnie. Ďakujem za tento za tento úvod. Viem, že moje prízvisko sa ťažko vyslovuje, takže ďakujem, že si vynuli úsilie. V tejto stručnej prezentácii by som chcela hovoriť o dopadoch klimatických zmien v Európe v súčasnosti. Očakáva sa to bude pokračovať do budúcnosti ešte viac. A čo to znamená pre európske mesta? Potom bude stručne hovoriť o stave adaptácie v európskych mestách, taktiež o informácie Európskej environmentálnej agentúry, taktiež o príslušných správach a na záver budem hovoriť o objavujúcich sa výzvach v oblasti adaptácie sa klimatickým zmenám. Čo týka klimatických zmen v Európe, tak týchto je niekoľko, ktorých dopad už pociťujeme. Je to rôzny dopad v rôznych regiónoch, napríklad na juhu a v kontinentálnej Európe je oveľa väčšie riziko horúčav a taktiež e, lesných požiarov, ako sme napríklad videli nedávno v Portugalsku. No a naopak na severozápade je to skôr riziko záplav buď riek, alebo taktiež na pobrežiach a to je spôsobené vytrvalými dažďami. Táto mapa nám ukazuje, že adaptácia problematicky sa, klimatickým zmenám alebo na klimatické zmeny musí prebiehať lokálne Taktiež tu vidíme, že sú veľké regióny, ktoré budú pociťovať e, podobné dopady klimatických zmien. To znamená, že mesta sa môžu niečo naučiť jeden od druhého a pokúsiť sa spolu pripraviť na dopad klimatických zmien. Prečo sa sústredím všeobecne skôr na mesta, predovšetkým preto, že je tam určitá koncentrácia obyvateľstva, sú tam určité kultúrne a hospodárske aktíva, ktoré sú nachylné na škody, ale po druhé aj to, že e, mesta zvyšujú dopad klimatických zmien, pretože sú oveľa horúcejšie napríklad než ich okolie a taktiež podzemná voda e, nemôže alebo nemôže tam tak rýchlo dojsť k zaplavám. Napríklad sme mali horúčavy v auguste 2003, ktorú, ktorá spôsobila e, viac než 700 úmrtí v rôznych európskych mestách a mnohí z týchto ľudí zomreli v mestách, v mestských oblastiach. Ďalej, bleskové záplavy v Kodani v roku 2011, kde napršalo 15 cm vody za 3 hodiny a toto spôsobilo škody o výške 800 miliónov eur. No toto sú prírodné katastrofy, ktorých sme svedkami a môžeme očakávať, že sa budú do budúcnosti zhoršovať. To znamená, že naše mestá sa tomu to môžu prispôsobiť a ako povedal predrečník, je to urgentná otázka, pretože tie škody sú skutočne vysoké. Mestá sa potrebujú prispôsobiť očakávaným zmenám. No ako presne to bude prebiehať? V správe Európskej environmentálnej agentúry z roku 2012 o urbanej adaptácii máme uvedené tri rôzne riešenia. Po prvé je to infraštruktúra, to je skôr také tradičnejšie e, inžinierské riešenie. Potom je tu e, zelená infraštruktúra, ktorá sa zakladá na e, zelených plochách a vodných plochách e, v mestách a taktiež e, skôr také miernejšie prístupy, skôr v podobe e, osvety než regulácie. Čo sa týka súčasného stavu adaptácie na klimatické zmeny v Európe, tak sme vypracovali Európsku adaptačnú stratégiu rukou komisie. V roku 2013 máme tam rôzne ciele. Po prvé je to kroky zo strany členských štátov, po druhé informované rozhodovanie a po tretie je to podpora adaptácie v kľúčových zraniteľných sektoroch. Čo sa týka kroku zo strany členských štátov, tak v súčasnosti 23 členských štátov už schválilo národné e, stratégie, adaptačné stratégie. Čo sa týka miest, ako hovoril predrečník, tak máme e, dohodu e, primátorov alebo starostov. Začalo to v roku 2014, potom sa táto dohoda spojila s dohodou e, starostov v roku 2015 a v roku 2017 sa táto iniciatíva stala globálnou. No ako podal prvý predrečník, máme určité prostriedky z EU rozpočtu na klimatické zmeny a čo sa týka informovaného rozhodovania, tak tam sa samozrejme e, riadnym spôsobom financuje v rámci Horizontu 2020 aj výskum, a rovnako ako cez projekty LIFE. Čo sa týka e, environmentálnej agentúry, Európskej environmentálnej agentúry, tak my máme rôzne správy, ktoré sme vypracovali na urbánne témy, napríklad čo týka kvality života, udržateľnosti a taktiež na druhej strane, čo týka dopadov klimatických zmien a zraniteľnosti. No a jedna, jedno z oddelení Európskej environmentálnej agentúry spoločne s Digi Klima eh, majú online platformu, platformu na Eh, adaptáciu sa klimatickým zmenám v Európe. Tam sa uvádzajú rôzne politiky, stratégie, rôzne kroky. No čo týka urbaných otázok, tak tam máme eh, niekoľko eh, prípadových štúdií, taktiež podporný nástroj, ktorý obsahuje usmernenia a rady pre miestne orgány, ktoré chcú mať takúto stratégiu. Taktiež je tam asi 100 profilov miest, ktoré sú zúčastnili dohody starostov. V správe, ktorá bola publikovaná minulý rok, sme analyzovali po krok od roku 2012, kedy sme publikovali prvú správu, čo týka adaptácie na klimatické zmeny. No a konštatovali sme, že už sa to celé spustilo v európskych mestách, avšak väčšinou sa ešte začalo len plánovať a čo týka implementácie príslušných plánov, tak tá prebieha len v pár priekopnických mestách. Čo sa týka adaptácie, tam, kde sa naplánuje, implementuje, tak väčšinou sú to také nízko rozpočtové a nezáväzné riešenia, než že by sa zavádzali priamo v teréne nejaké fyzické veľké zmeny prostredníctvom príslušnej politiky alebo regulácie Kladie sa veľký dôraz na e, riešenia v podobe zelenej infraštruktúry, a tým, že sa zriadujú rôzne e, plochy, kde rastie vegetácia a vodné plochy. No a je treba sa pozrieť na to z dlhodobého hľadiska, postupovať systematickejšie a nie len riešiť e, dopady klimatických zmien, ale je treba sa tomu venovať aj v rámci prípravy politík, tak aby sme sa mohli lepšie prispôsobiť klimatickým zmenám. Tieto dve mapy, ktoré vám teraz ukážem, tak na ľavej vidíte signatárov do roku, z roku 2015, ktoré mesta sa zúčastnili tejto iniciatívy. Bolo to eh, viac než 100 miest. Ukážem vám teraz ten pokrok, ktorý sme zaznamenali na začiatku júna. Asi 700 miestných e, orgánov sa stalo signatármi dohody starostov pre adaptáciu a v, vo všetkých európskych regiónoch to bolo dohromady viac než 900, takže skutočne už to rýchlo narastá napravo. Vidíte účasť miest v rôznych medzinárodných a globálnych iniciatívach. Opäť je to z konca roku 2015, takže trochu neaktuálna mapa, ale ukazuje obrovské regionálne rozdiely, kde sú koncentrované tieto iniciatívy. Taktiež tam vidíme, že je len pár miest, ktoré sú veľmi aktívne pri účasti na týchto iniciatívach. Napríklad Barcelona alebo Paríž. sa týka urbánnej adaptácie. Ako môže vyzerať? Toto je príklad e, z jedného z príkopnických miest Kodane po roku 2011, kedy prišli tie bleskové záplavy, si Kodaň vyvinula plán pre prípady prítrže mračien a taktiež je tam 300 jednotlivých projektov rozložených na obdobie 20 rokov, ktoré majú riešiť problém bleskových záplav. Tieto kroky prebiehajú niekedy prostredníctvom inžinierských riešení, ale často sa pretvárajú urbánne priestory a infraštruktúra, zavádza tam viac zelenej infraštruktúry. No a nejde tu len o to, aby sa tam dostala voda, ale taktiež to poskytuje rekreačné a spoločenské príležitosti. Samozrejme, čo sa týka adaptácie na klimatické zmeny, pokiaľ chcete niečo urobiť, tak potrebujete taktiež príslušné zdroje. No, v Kodani 1,5 miliard eur bolo vyhradených na toto obdobie 20 rokov. Ďalšia správa EEA ukazuje, ako sa dá e, financovať adaptácia na klimatické zmeny. Tam sa zozbierali rôzne prípadové štúdie z 11 miest celej Európskej únie. Je to skôr taká inšpirácia pre mesta než by to bol nejaký komplexný prehľad toho, čo sa deje. Avšak kľúčové posolstva sú také, že pre mesta je komplikované nájsť prostriedky na adaptáciu na klimatické zmeny, avšak aj pokiaľ tie prostriedky sú v dispozícii napríklad od Európskej investičnej banky, tak mesta často nemajú príslušnú kapacitu na to, aby sa mohli uchádzať tieto prostriedky. A ďalší záver z tejto štúdie je to, že čo týka nových investícií, tak by z dlhého hľadiska mohli zlepšiť situáciu, avšak všetko si to vyžaduje preddavky v rámci financovania. No a je tam teda prínos napríklad zelenej infraštruktúry, to zlepšuje kvalitu života, avšak je treba zaistiť dostatočné financovanie. Čo týka kľúčových víziev pre urbánu adaptáciu v Európe, tak to je e, zmenšiť rozdiel medzi priekomníckými mestami a mestami, ktoré len začali pracovať na adaptácii a tomuto by sme mohli napomôcť, takže si tieto mesta budú vymieňať skúsenosti napríklad prostredníctvom rôznych projektov, o ktorých sa niečo dozvieme čoskoro, ešte dnes. Ďalej, čo sa týka financovania e, prostriedkov, zdrojov druhá výzva. Tam nejde len o prispôsobovanie sa extrémnym poč- podmienkam počasia, ale je tu to, že musí byť odvážnejšia, transformatívnejšia, snažiť sa zmeniť e, administratívne vzorce a rámce a prispôsobiť sa budúcim zmenám, ktoré ešte vám prídu ďalej. Podporný administratívny rámec na všetkých úrovniach, európskej, národnej aj miestnej. No a jedno z hlavných posolstiev je to, že adaptácia, že to nie je len environmentálny problém, naopak je to aj spoločenský problém. Musíme zlepšiť alebo aspoň udržať kvalitu života v európskych mestách a chrániť ich od, pred dopadmi klimatických zmien. No a hlavná výzva je tá, že mesta potrebujú skutočné poradenstvo hľadom toho, ako sa prispôsobiť klimatickým zmenám a toto poskytujeme napríklad cez portál eh, pre adaptáciu klimatickým zmenám. Toto je jedna z hlavných vecí, ktoré je treba vykonávať. Sme zlepšili mieru adaptácie v Európe. To všetko ďakujem. Ďakujeme. Teraz ďalšia prezentácia bude od pani Kristiane Breznik, ktorá vedie e, riadiaci orgán v meste Viedeň Interreg Central Europe. Prezentácia hovorí o tom, ako ceznárodná spolupráca pomáha mestám sa vyrovnať s klimatickými zmenami a e, uvedie príklady z Interreg Central Europe. Máte slovo. Vážená pani predsednička, dámy a páni, ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť vám tu dnes prezentovať stredoeurópske mesta v akcii, ktoré sa vyrovnávajú s klimatickými zmenami. Máme tu cez hraničný medzinárodný program, hľadáme vhodné riešenia. Moja prezentácia bude rozdelená dnes na dve väčšie časti. Poprvé by som vám chcela poskytnúť prehľad o tom, ako e, projekty medzinárodnej opera e, spolupráce sú, e, idú, sú zapracované do využívania príslušných prostriedkov. No a ďalej tu máme pr- konkrétne príklady toho, ako mesta bojujú proti klimatickým zmenám. No a boli sme požiadaní, aby sme sústredovali skôr na také menšie a stredne veľké mestá. A myslím si, že sa nám to podalo prostredníctvom príkladov, ktoré vám uvediem. Čo sa týka prezentácií pred rečníkov, tak určite sú dobre prepojené aj s určitými závermi a informáciami, ktoré e, uvedem aj ja. No a túto grafiku možno ste videli e, na stránkach komisie. Máme tu teda prehľad financovania. Interreg dostáva skoro 3 rozpočtu pre politiku súdržnosti a z toho medzinárodné alebo transnárodné projekty eh, dostávajú taktiež určitú časť, ktorá je rozdelená medzi 15 rôznych projektov. Toto tu máme, tuto vidíte tých 15 programov. Stredná Európa, tam pracujem ja, tam to vidíte úplne uprostred, je to ten veľký červený región. Transnárodné programy majú príležitosť budovať účinné partnerstvá, ktoré maximalizujú zmenu e, vo väčších regiónoch. Sú naplánované e, pre príslušné regióny a taktiež sú tam implementované. Každý program má možnosť si vybrať maximálne 4 tematické ciele, o tom už hovoril pán nezbyt. Stredná Európa sa rozhodla si ako jednu z priorit vybrať nízkouhlíkové hospodárstvo a taktiež 6 ďalších programov toto urobilo takto. Tie tam vidíte e, červeným, alebo v tom červenom rámčeku. A toto bolo veľmi dôležité na našom území. Čo môžeme robiť v súvislosti s um, nadnárodnými programami vo všeobecnosti, keďže nemáme tých prostriedkov až toľko veľa, ako tu vidíte. Takže ide nám skôr stratégie, akčné plány, pilotné akcie. Snažíme sa eh, vytvárať eh, a možno potom maximalizovať aj ďalšie investície, poskytovať príslušné nástroje, ale taktiež poskytujeme prístup k financovaniu na e, viac e, úrovňo, na viacerých úrovniach. Ďalej pozrieme sa na náš e, program Interreg Central Europe. Máte tam tie hlavné čísla. Nechcem hovoriť o konkrétnych detailoch. Máme 9 e, členských štátov, ktoré sú účastňujú našich, našho projektu. Je to o 150, ide o 150 miliónov obyvateľ, obyvateľov, 250 miliónov eur na 7 e, rokov. Takže neslo sa to v dvoch vlnách, kde sme, kde sme absorbovali e, takmer 70 prostriedkov No a z tých 200, eh, eh, alebo z tých 900 partnerov, 200 eh, je mestských. Hovoríme tu o období od roku 2007 až 2013. Je treba povedať, že v týchto dvoch výzvach sme, sme asi 30 prostriedkov alokovali pro, projektom v oblasti klimatických zmien, ako o tom už hovoril pán Nesbyt. Máme tam určité uh, E, zásahy a vidíme, ako presne to tam prebiehalo. Nechcem už zachádzať viacej do detajlov, ale toto ukazuje aj to, že nejde tu len o nízkouhlíkové hospodárstva, príslušné priority, ale, ako tu už zaznelo, Hovoríme tu aj o životnom prostredí. Tematický cieľ 6 taktiež využívame, aby sme mohli financovať projekty v oblasti klimatických zmien. Sústreďme sa teraz na dve možno dôležité veci, ktoré by mohli byť dôvodou, dôvodom, prečo toľko miest požiadalo o financovanie našim programom. Stredná Európa je policentrická. Máme mnoho menších miest, veľa stredne veľkých miest, a ak by sme zarátali Chorvátsko, ktorá tiež sa môže uchádzať, 7 hlavných miest. Takže je to naozaj cieľová skupina pre nás a umožňuje nám to byť v kontakte s projektmi fungujúcimi urbanými oblastiami, ak sú skombinované s vidieckými oblastiami, čo je oveľa jednoduchšie, ako keď sa sústredíme iba na mesta. Ďalší aspekt, ktorý tu vidíme, je adaptačná kapacita stredoeurópskych e, miest. Na tejto mape to je veľmi jasne vidno. Veľká disparita v regionálnej konkurencie schopnosti, vidno to na farbách. Vidíme ten rozdiel medzi krajinami, ktoré predtým boli oddelené železnou oponou a štrukturálne účinky, ktoré tiež e, stále fungujú v regióne. Táto vizualizácia je zaujímavá a ďalšia nám ukazuje zase veľké zraniteľnosti v tomto regióne. Nízka adaptačná kapacita pripraviť sa na klimatické zmeny a dôsledky klimatických zmien, ktoré zo sebou prinesú prirodzené rizika rizika prírodných katastrof, znamená, že tieto dopady budú takisto v zraniteľných oblastiach väčšie ako v iných. Ako e, už povedala pani Kazmírčák, e, v týchto oblastiach môže byť problém s vodou, či už sú to záplavy alebo nedostatok vody, teda oba extrémy. A predpokladáme, že konkurencieschopnosť na úrovni HDP má s tým čo dočinenia, s tým, ako, adap, adaptova, ako dobre sa viete adaptovať na klimatické zmeny, alebo aký zraniteľní ste voči ním. Ale jednoducho nemôžeme čakať. V Strednej Európe boli veľmi aktívni ľudia, starostovia jednoducho musia byť aktívni, nemôžu čakať na niečo iné. A tu máme vizualizáciu lepšie, než ak akékoľvek slova by opísali, ako vedia spolupracovať e, starostovia, pretože tí majú nízky prach, e, cez ktorý sa dajú dostať ľahko financie, výmena, výmena osvedčených praktik. Toto je obrázok do roku 2017. Ukazuje prepojenia 270 partnerov 26 projektov, ktoré sa zaoberajú len klimatickými zmenami, teda nie inováciou alebo dopravou. Myslíme si, že ak by sme boli schopní nakresliť e, obrázok e, súčasne bežiacich programov v súčasnosti, takže by e, bol ešte presvedčivejší. Uvidíme, vidíme tam trojuholníky silnej spolupráce a takisto aj regióny, ktoré sú úplne mimo programovej oblasti. Prejdeme k praktickým príkladom. Prvým je mesta, ktoré sa vedia adaptovať. Veľa sme počuli o tom, že mesta generujú teplo, že sú to vlastne také tepelné ostrovy a mesta spolupracujú, aby si vymenili názory na to, čo urobiť s týmito ostrovmi urbánneho tepla a ako zlepšiť životné podmienky. Som veľmi hrdá, že aj moje mesto Viedeň sa zúčastnilo tohto projektu. V materiáloch si možno prečítať, aké konkrétne aktivity sa dali. Niektoré z nich veľmi pekne súvisia s tým, čo hovorila predretnička o tom, čo robiť, ktoré aktivity si vybrať. Ale dôležité tu je to, že vidíte, horizontálnu spoluprácu, to znamená, že mesta spolupracujú, sú tu funkčné urbánne oblasti, vidíme tu vertikálnu spoluprácu, to znamená, že regionálna a miestna úroveň spolupracujú a interdisciplinárne sa spolupracuje výskumníci s politikmi, s environmentalistami, plánovačmi, univerzitami a tak ďalej. Toto všetko je možné v takýchto programoch spolupráce. Ďalšia spolupráca sa netýka ani tak adaptácie ako zmierňovania dopadov a tu máme inú cieľovú skupinu, veľmi malé obce, ktoré nemajú know-how ani kapacitu, aby mohli implementovať projekty, ktoré šetria energiou, alebo sú to energeticky efektívne projekty. 34 miest spolupracovalo v tomto projekte, ktorý sa volá Menergy aby vyvinuli energetické akčné plány, ktoré takisto e, ustanovia energetické agentúry. Nebolo by možné pre tieto obce, aby získali poznatky, ktoré týmto získali v našom projekte. Inak by jednoducho ne, sa k ním nedostali. Vidíte tu rozpočet 1,1 milióna pre 34 miest. Dôležité je to, že v našich projektoch sa najväčšie výsledky u, uvidia až potom. 170 miliónov eur sa investuje do prípravnej fázy, do izolácie, fotovoltaické panely, solárne panely, e, rozličné výstavy a podobne. 21 sa z týchto obcí sa potom pripojilo k iniciatíve starostov, písomnej iniciatíve. Ďalší projekt sa tiež týka zmierňovania dopadov a dotýka sa nových štandardov pre energetickú efektívnosť vo verejných budovách. Mesta a obce spolupracovali a vybudovali 7 demonstračných budov vzorových eh, budov, ale tieto sa týkali úplne novej výstavby, teda nie zlepšenia starej výstavby a vytvorili spoločnú, spoločné posúdenie európskej budovy spolu s DG Environment, kde pomocou open source môžu využiť adaptovateľné benchmarky a overiť si energetickú efektívnosť napríklad danej budovy. Keď sa pozrieme na náš projekt, vidíme, že grafická distribúcia je dobrá z východu na západ aj zo severu na juh a zahrňa aj tie oblasti, ktoré vidíte na mape, že sú označené ako vysoko zraniteľné pri prístupe k poznatkom a dozvedenia sa toho, čo robiť. A posledný projekt, o ktorom budem hovoriť pred záverom mojej prezentácie, sa tiež týka zmierňovania dopadov ale týka sa existujúcich budov. Čo urobiť pri energetickom, elegantnom energetickom manažmente, úspornom. Máme mnohé aplikácie, ktorými odpovedali mesta na naše výzvy. A v súčasnosti Ešte chcem pripomenúť, že vonku sú ďalšie materiály, kde si môžete pozrieť viac a takisto na našej web stránke. Zastupcovia, ktoré, e, zastupcovia starostovia, ktorí ste e, z, zo strednej Európy, chcem vám povedať, že 21. a 22. septembra bude ďalší, ďalšia výzva na predkladanie projektov a takisto bude konferencia v Berlíne. Ak teda poznáte nejakých ľudí, ktorí by sa chceli zapojiť buď do podania projektu alebo do konferencie, prosím, informujte ich. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám za prezentáciu. Ďakujeme, dámy a páni, za všetky prezentácie. A teraz dostáva slovo e, zástupkyňa Európskej komisie Pani Gergana Miladinová je šéfkou týmu v Centre pre spôsobilosti v oblasti e, inteligentných a trvalo udržateľného rastu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem parlamentu a výboru REGI za zorganizovanie veľmi dobrého workshopu Mám tu ľahkú úlohu, pretože tu máme vynikajúce prezentácie a je zaujímavé vidieť, ako nová oblasť, relatívne nová oblasť klimatických zmien v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa, stalo, sa stala centrálnou prioritou pre reformu politiky súdržnosti. Dosiahli sme 20 e, cieľov, ktoré sme indikovali a nízko uhlíkové záležitosti. Tam je číslo 50 z minima. To je smerodajné číslo. A peniaze nás samozrejme mm, nepustia, tie nás dovedú k reálnym výsledkom, ale dôležité je aj motivovať napríklad legislatívu v oblasti energetiky, rizikového manažmentu. Máme veľ, veľmi dobré príklady na podporu spolupráce a odbornej pomoci budovanie kapacít. Takže sme skutočne dosiahli medzi rokmi 2014 a 2020 dosť. Naozaj sme zapracovali klimatickú zmenu a boj s ňou do hlavných e, prúdov diania. Súvisí to so širším rámcom, napríklad dopravnou infraštruktúrou. Je to naozaj veľmi pozitívny príbeh, ktorý pokračuje ďalej ešte neskončil. Ale dôležitý nový prvok v príbehu, týmto prvkom sú mesta. Máme 5%, eh, ktor, eh, tam je priam 8%, to ide priamo do miest, ale to naznačuje aj to, že 40 z 15 miliard pôjde na nízkouhlíkové projekty. To bola prvá priorita zvolená mestami. A potom druhá priorita je ochrana životného prostredia. To takisto hovorí niečo o zmenách v politike súdržnosti a zameraní sa na reálne energetické a environmentálne aspekty. E, veľmi stručne sa tu spomenulo, že je inovačný aspekt a chcela by som zdôrazniť inteligentné špecializácie, kedy výskumníci si nachádzajú priority pre svoje regióny a zameriavajú sa na regionálnu politiku a orgány, ktoré riadia tieto záležitosti, e, pretože tak, toto je veľmi dôležité pre zmenu klímy, pre kľúčom k budúcnosti je systémová inovácia, keď hovoríme o zmenách klímy, a tu je skutočne kľúčovo dôležitá záležitosť pri mobilizovaní výskumníkov a priemyselníkov, ale ak táto inovácia sa uplatní na trhu a skombinuje s ďalšími cieľmi, o tom by sme mohli hovoriť ďalej, aj o výdobytkoch a úspechoch. Jasné, že sú aj výzvy. Jedna z výziev, ktoré sa tu spomenuli, boli výsledky a lepšia metodika. Určite, že je to veľká výzva sama o sebe, obrovská úloha, ale samozrejme sme si všimli tento aspekt správy. Urbana agenda je zaujímavou témou. Okrem vyčlenených zdrojov komisia funguje aj spolu členskými štátmi na urbanej agende a spolu s mestami vznikajú partnerstvá v rámci tejto agendy a klimatická adaptácia je jeden z takýchto kľúčov. E, prechod k inému typu energetiky, tam sú ďalšie partnerstva. Chcem spomenúť, že čoskoro sa e, vydá výzva na prekladanie projektov k urbánej inovatívnej aktivite, kde takisto má svoj zástoj adaptácia na zmeny klímy. Záverom by som chcela spomenúť dve veci. Dôležité je zamerať sa na inováciu v mestách, ale aj na lepšie využitie manažerských nástrojov. aby tu bol multiplikačný faktor. A ďalšia vec je možno až taká banálna, ale keď tu tak počúvam tie dobré príklady, ja by som povedala, že treba sa viac sústrediť na odkomunikovanie. Viem, že sa v tej veci robí, ale je dôležité pre občanov vedie, čo sa deje v teréne, že existujú peniaze na určité projekty a myslím si, že to treba ešte viac podporiť. Ďakujem. Ďakujem za túto zaujímavú, eh, zaujímavý workshop. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca a pokračuje eh, generálne riaditeľstvo pre klimatické aktivity pán Klaus Kondrup z Európskej komisie, jednotka pre adaptáciu. Dobré popoludne. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem rečníkom. Je to veľmi zaujímavé. Táto prezentácia mi pripomenula stratégiu Európa do roku 2020, e, ktorú sme prijímali nedá pred e, nejakým časom. Tiež sú tam takéto podobné ciele a takisto zmierňovanie dopadu, a adaptačné snahy. Mali sme stratégiu aj do roku 2030. Máme tu parížské dohody, politická parita pri zmierňovaní dopadov, takže scenéria sa zmenila. Pozrime sa na záverečné poznámky roky 2014 až 2020, rozpočtové obdobie. Vidíme, že zmierňovacie aktivity a ďalšie kroky súviseli s investíciami a s fondmi, ktoré mala Európska únia k dispozícii. Myslím si, že takto začať to bola veľmi dobrá základňa, východisková e, línia. Teraz treba všetko ešte dotiahnuť do konca. Čo sme si tu vypočuli o mestách, to je veľmi sľubné. Mestá sú samozrejme centrami diania, občania si veľmi dobre uvedomujú aj zmierňovanie dopadu klimatických zmien, aj adaptovanie sa na klimatické zmeny ako ciele v rámci urbanej agendy. A myslím si, že toto všetko zohrá e, čoraz väčšiu úlohu pri tom, ako budeme riešiť e, klímu v Európe, zmeny klímy a stratégie s tým súvisiace. Vyhodnocujeme to, čo sa dialo do roku 2013 v rámci obdobia a konzultácie budú do konca októbra otvorené. Máme ešte dlhšie obdobie a v novembri, v decembri dúfame, že sa veľa ľudí prihlási a no, zapojí do týchto verejných pripomienkovacích konaní. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. Kolegovia, nech sa páči, ak teraz máte nejaké otázky, námety alebo poznámky, môžete sa vyjadriť. Pani Rodriguez. Je to skôr taká úvaha. Chcela by som poďakovať e, všetkým účastníkom za ich Ja Som Portugalka, takže dnes naozaj e, niečo na oslavu, keď hovoríme o klimatických zmenách pre mňa a pre všetkých Portugalcov, ale je tu aj e, nedbanlivosť. Chcela by som teda vedieť, Aké sú záväzky obcí vo vzťahu klíme, ku klíme a energetike? Pretože často chýba politická odvaha, aby e, sa príjmali zákony v tejto e, problematike. Čiže sú veci, ktorým sa treba vyhnúť a treba sa vyhnúť v prvom rade umrtiam. Potrebujeme intervenovať, potrebujeme zasiahnuť, nehovoriť len o tých ultraperiférnych eh, regiónoch, ale hovoríme napríklad aj o Funchale, eh, na ktorý útočí oheň. A videli sme opakovanie eh, v roku 2017, v roku 2010, čiže je to katastrofická situácia. Chcela by som teda vedieť, možno Rafael alebo Sondra z OSN povie niečo o týchto záväzkoch, či teda e, sa predpokladá, že občania budú uplatňovať tie zákony, nemajú odvahu, možno niekedy obca mesta, respektíve nemajú odvahu ťahať e, obca mesta pred súd, tak nerešpektujú zákony a treba, aby teda obce e, naozaj uplatňovali tú legislatívu. A ide aj o mm, vlastne šírenie osvety medzi občanmi, aby si to viac uvedomovali, aký odkaz môžeme vyslať z parlamentu voči týmto obciam, aby vedeli, že musia rešpektovať legislatívu. Táto sensibilizácia obyvateľov na klimatické zmeny je veľmi dôležitá. Chcela by som vedieť, či sú nejaké e, aktivity týkať sa tých e, mimoriadne periférnych regiónov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Ivana, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem aj hosťom za prezentácie. Predrečníčka sa už vyjadrila, že to je zásadne dôležitá téma na takýto workshop a zelení naozaj chceli veľmi, aby sme si mohli vymeniť názory na túto zásadne dôležitú tému. Budem hovoriť kratučko, lebo už sa nám míňa čas. Je spoločný cieľ zlepšiť príspevok politiky súdržnosti k klimatickým cieľom. Štúdie, konkrétne štúdia, ktorú odprezentoval pán Nesbit tu dnes, hovorí, že 20 cieľov sa nedosiahne do konca programového obdobia napriek mnohých, mnohým pozitívnym snahám orgánom, ktoré sa veľmi snažia. E, tá, táto štúdia takisto ukázala, že tu je nedostatok celkovo štruktúry a metodika, metodika monitorovanie nie sú také, ako by mali byť. E, zlepšenie, zapracovávanie témy klimatických zmien do celkovej štruktúry spoločnosti, napríklad aj do právnych otázok, príjmania legislatívy, vytváranie cieľov e, pre adaptovanie sa a zmierňovanie klimatických zmien. Nemyslíte si, kolegovia, že e, také najjednoduchšie riešenie pre posilnenie tohto zapracovávania témy klimatických zmien do celkovej štruktúry spoločnosti by, ne, by mohli byť záväzné právne záväzné požiadavky a ciele? A ak e, súhlasíte so mnou, tak bolo by to lepšie, keby sme uvalili takéto požiadavky na národnú úroveň, na štáty, alebo by to e, malo ísť e, právnym, právnou cestou a nemohlo by to náhodou vygenerovať aj negatívne aspekty. Moja ďalšia otázka smeruje do mesta Viedeň. Urbaná agenda je tu dôležitá téma v našom výbore a preto by som si rada vypočula trošku viac o vašich námetoch, ako preformulovať a posilniť urbanú agendu, aby bolo možné preklenúť tú priepasť medzi takými mestami, ktoré sú avantgardou, napríklad ako Viena pri výmene poznatkov a mestami, ktoré trošku pokrivkávajú sú vzadu a ešte tak veľmi nie sú aktívne pri adaptácii na zmene klímy. Pani Demato, nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem, pani predsedajúca. Počuli sme o využití pôdy ako nástroji a myslíme si, že ako občan, občania sme takí bipolárny, pretože na jednej strane hovoríme o zmierňovaní dopadu pri využívaní pôdy, na, na druhej strane komisia podporuje e, pestovanie plodin na biopaliva, ktoré to využitie pôdy teda nie je najinteligentnejšie pri takomto pestovaní. Takže ktorú politiku súdržnosti máme sledovať? E, čo sa v budúcnosti stane s synergiou z EFSI? EFSI, ako každý vie, je v zásade podporujúci fosílne paliva. A čo si myslí komisia o tom, čo sa deje v Spojených štátoch amerických, kde znečistujúci priemysel bude nútený prispievať do fondu EPA a výskumný sektor ktorý by mohol byť zmierovateľom, mediátorom. Mm, v každej oblasti, v každej, v každom štáte Európskej 27 je problém, ako vyliečiť pôdu, ktorú, ktorá bola znečistená priemyslom a použiť ju znova ako pôdu na pestovanie. Pani Krel? Ďakujem, pani predsedajúca. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro. Uh, Takže e, možno to, čo sa opýtam, už bolo zodpovedané. Takže stačí mi to povedať a vyriešim si to súkromne. Nedávno sme s delegáciou boli na Azorských ostrovoch a tam skupina starostov právom poznamenala, že nemá veľký zmysel tých 20 Eh, nasadzovať eh, do energetickej efektívnosti proti klimatickým zmenám, napríklad na Zárských ostrovoch, zateplovať eh, domy, čo je úplne zbytočné, pretože tam nikdy nejdu teploty do minusu. A otázka teda je, že respektíve otázka, ktorá z toho vyplynula, neviem, či to je tak korektné, ako to povedali tí starostovia, no ale to je jedno. Ako si myslíte, že teda je tam nejaké to právo vysloviť sa mm, teda za obce a mesta, či to je dostatočne zohľadené v členských štátoch, aké s tým máte skúsenosti a nakoľko flexibilne sa tých 20% dá požiť na, klimaty, na ochranu klímy. Samozrejme, že sú ešte aj iné veci okrem energetickej efektívnosti a zateplovania. Dá sa to naozaj riešiť aj inak, ale aké s tým máte skúsenosti? Ďakujem. Thank you. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Valina, našej spravodajkyni k špeciálnej správe o úlohe európskych regionov a miest pri implementácii dohody COP21 o klimatických zmenách. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj expertom. Bola to veľmi zaujímavá prezentácia vás všetkých. Myslím si, že stále opakujeme dokola, že mm, tu máme urgentný problém, ktorý je medzinárodného charakteru. A myslím si, že my ako Európska únia by sme naďalej mali dodržovať svoje záväzky, čo sa týka boja proti klimatickým zmenám, e, ktorým čelíme. A musíme to robiť aj my, ako verejní zastupcovia obyvateľstva, občanov, ktorí nám to stále viacej a stále viacej nahlas pripomínajú. A taktiež by sme mali udržiať si naše stanovisko, predovšetkým musíme brať do úvahy aj to, že USA sa stiahli z Parížskej dohody. To bolo osobné rozhodnutie prezidenta Trumpa, ktorý bohužiaľ sa zbavuje medzinárodných dohôd. A k tejto dohode viedli 10 ročia rokovaní a práce a je tu o budúcnosť našej vlastnej planety. Myslím si, že toto je celosvetový problém je veľmi dôležitý a kľúčový. Musíme to riešiť, aby sme mohli prežiť. A my si si ho príliš na výber. A ja si myslím, že my ako zástupcovia ľudu v týchto európskych inštitúciách musíme byť neochvejní, čo týka našich záväzkov, ale zároveň musíme byť inteligentní pri rozhodovaní. A preto myslím si, že pripravujeme túto správu, ktorá chce zrušiť a, združiť a znovu preradiť medzinárodné usmernenia a dokumenty, ktoré, ma, ktoré sa týkajú e, miest a obcí a taktiež regiónu a ich boja proti klimatickým zmenám. Myslím si, že tu ide o to, aby sme identifikovali skutočné opatrenia taktiež identifikovali zdroje No a preto taktiež potrebujeme neposredateľnú pomoc expertov, ako tí, ktorých nám prehovorili dnes, ale taktiež musíme spustiť eh, postup eh, konania so širokou časťou občanov, pretože si myslím, že občania si majú mať možnosť vybrať, ako chcú eh, žiť, ako si chcú zorganizovať svoje mesta, napríklad čo sa týka každodennej dopravy, kvality vzdušia, ktoré vzdýchajú, alebo kvality energie, ktorú používajú a tak ďalej. No a myslím si, že sú tu e, viac či menej dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú e, nášho každodenného života, čo týka napríklad globálneho oteplovania, tam musíme brať do úvahy vždy aj názor občanov a musíme si taktiež získať späť dôveru týchto občanov, ktorá sa čoraz viacej rozplýva. Takže tu ide o e, proces, ktorý je participatívny, nie je tu len o multidisciplinárnych expertov, je to tiež o občianskú spoločnosť, Potrebujeme e, skúsenosti, konkrétne návrhy všetkých aktérov. No a týmto zlegitímnime aj text e, tejto správy, na ktorom sa musíme ujednotiť. No a je to určite proces, ktorý musí byť participatívny a tým sa nám podarí aj šíriť osvetu o tomto probléme. A taktiež konsolidovať platnosť našich rozhodnutí, ktoré tu robíme. Ešte chcem na záver poďakovať všetkým účastníkom a čakáme na vaše príspevky, a na vaše návrhy k mojej správe. Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujem pekne. Sú ešte otázky, respektíve chcete odpovedať, dámy a páni, kto bude prvý? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem aj za veľmi zaujímavé pripomienky, niekedy veľmi náročné a ťažké otázky. Takže pokúsim sa ako prvý zareagovať na tie jednoduché a tie ostatní už to potom budú mať ťažšie. Takže Pani Rodriguez sa pýtala na dohodu starostov a či sa to dá využiť na zabezpečenie lepšej implementácie legislatívy na, na lokálnej úrovni. Obávam sa, že neviem dosť o tej hroznej tragédii v Portugalsku, teda okrem toho, že teda musím vyjadriť uh, súcit čo sa týka dohody e, starostov, tak e, v zásade to tým najentuziastickejším a najodhodlanejším umožní posilniť e, svoje, a svoju angažovanosť v boji proti klimatickým zmenám. Je tam napríklad tá ex ante kondicionalita, čo môže potenciálne zabezpečiť lepšiu implementáciu legislatívy, hoci na regionálnej a národnej úrovni sa to skôr zameriava na legislatívu než na lokálnej, takže neviem, či je to konkrétna odpoveď na tú výzvu, ktorú ste spomínali. Pani Vána poznamenala nedostatok globálnej stratégie a potrebu lepšej metodológie sledovania Pýtala sa, či by sme mali nahradiť ten politický záväzok 20% eh, záväzným záväzkom 20%. Tá politika sa vlastne týka celého európskeho rozpočtu, tých 20%, čiže potom je dosť ťažké všetko to nejako zapísať do tých právnych nástrojov každého fondu bez veľmi dlhého rokovacieho procesu, že kto čo má, koľko prispie. Z nášho pohľadu by bolo zaujímavé pozrieť sa na to, že ako, sa, ako to komisia interne reflektuje a potom um, sa pozrieť na to, že aký záväzok vlastne od ktorého fondu chceme, čo konkrétne príspeje um, k adaptácii, k um, zmierňovaniu a tak ďalej. Čiže takéto rokovania by určite boli zaujímavé. Môj osobný názor je taký, že keď tam budeme mať rigidnú požiadavku na každý program, tak je tam riziko, že tam vniesieme administratívnu záťaž do tohto procesu. Aj keď potenciálne to môže byť zaujímavé, a naozaj tie klimatické výdavky sa dejú na klimatické opatrenia. Čo sa týka investičných, investívnych investícií, áno, to je atraktívna myšlienka. Určite nechceme E, vlastne vylúčiť e, tieto výdavky, ktoré boli skutočne užitočné pre zmiernenie klimatického, teda dopadu klimatických zmien, e, ak tam sa vybudovala nejaká nová cesta a tak ďalej. Takže veľa hovorí aj za takéto negatívne zoznamy investícií. No k otázke pani Damato, čo sa týka FC, je tu podstatne väčšia flexibilita Otázka toho superfondu a aké sú skúsenosti so superfondom v USA. Svojím spôsobom mechanizmy ako napríklad e, aukcie na tie kvóty v rámci systému obchodovania s emisiami. To potenciálne e, môže byť taký nejednotný mechanizmus. Niekedy Eh, to môže tie ceny mm, zatlačiť príliš nízko, ale je to tiež možnosť pre spoluzákonodárcu pozrieť sa presne na to, aké projekty sa dajú vlastne z výnosov takýchto aukcií financovať. Um, aby to neboli len nejaké také vágne zlepšenia efektivnosti v uholných elektrárniach, ale aby sme mali lepšiu predstavu. Myslím, že toto boli asi tie najjednoduchšie otázky a tie ťažké nechám kolegom. Pani Valina sa pýtala na angažovanosť boja proti klimatickým zmenám. Príklad niektorých miest a štátov USA, ktoré e, sa naďalej angažujú napriek pozícii e, prezidenta Trumpa, to je veľmi povzbudivé a proces zabezpečenie politickej angažovanosti za mm, adaptáciu a e, zmierňovanie tiež posilne medzinárodné úsilie e, proti e, náhlým zmenám na úrovni národnej vlády. U nás v Spojenom kráľovstve súčasná vláda je trošku menej angažovaná za tieto opatrenia na zmiernenie klimatických zmien, ale sú tam záväzky napríklad na úrovni miest alebo na úrovni Škótska či Walesu, ktoré naďalej pokračujú v tomto úsilí na ich úrovni. Nech sa páči, máte slovo. Áno, chcem doplniť predrečníka. E, áno, táto dohoda starostov nie je záväzná, je to dobrovoľný pakt medzi ľuďmi, ktorí chcú sa chopiť, tak povediať, zvedenia. A nie je to ani e, vymáhateľné a má to dočinia s tými veľmi komplexnými lokálnymi nariadeniami. Mestská legislatíva obyčajne Ehm, mnohé z toho je redundantné, máte jedno z druhej bez nejakej revízie a vznikajú také naredenia, ktoré potom už nie sú veľmi transparentné, ťažko sa to vymáha a je to veľmi ťažké pre občanov, aby teda naozaj žiadali spravodlivosť, pretože keď hovoríme o tejto vertikálnej integrácii, tak by sme sa nemali zastaviť medzi národnou, lokálnou a regionálnou úrovňou, ale mali by sme ísť aj z lokálnej až na úroveň občanov, pretože aj tam je potrebná zodpovednosť na úrovni medzi lokálnou vládou, občanmi, aby celý ten systém fungoval. Čo sa týka toho, že ako premostiť Eh, tých lídrov s tými, ktorí zaostávajú. Myslím si, že sú tri oblasti, na ktorých môžeme eh, pracovať. Preukázať na prvom náklady a výnosy, pretože mnohé z týchto aktivít majú jasné výnosy, výhody pre verejný sektor. Je tam dlhodobé zmierňovanie, aj znižovanie nákladov čo môže byť príkladom pre tých, ktorí zaostávajú. No a potom e, to, čo vlastne spúšťa konanie, to sú katastrofy. Keď sa niečo udeje, keď niečo dobre nefunguje, tak zrazu sa môže začať konať, aj keď to už môže byť neskoro, ale takáto je realita. Potom hlas občanov dokáže mobilizovať lokálne vlády, ktoré nehrajú svoju úlohu v, e, teda v týchto klimatických opatreniach. Dobre, kto ešte bude pokračovať? Ďakujem. Chcem teda nadviazať na to, čo hovorili predrečníci, reagujúc na otázku pani Rodriguez. Áno, dohodvor e, starostov je iba dobrovoľná záležitosť, ale keď sa e, starostovia zaviažú v prvom rade posíľudiť e, tie rizika, zraniteľnosť a na základe toho vypracovajú stratégiu, tak to aspoň je určitá šanca na zlepšenie súčasnej situácie. Aký to bude mať vplyv na kvalitu života, čo je teda najdôležitejšie riešiť, najurgentnejšie riešiť, na to sa môžu zamerať a to je teda možno jedna cesta, ako konať. Reagujúc na otázku o premostení tej medzery výmena poznatkov e, prostredstvom rôznych programov a iniciatív, ako je, sú twinningy medzi mestami, medzi pokročilejšími, menej pokročilými. Miesta si môžu vymieňať um, svoje skúsenosti a poznatky. To je veľmi úspešná stratégia. Reagujú na otázku pani Valina. Uh, v oblasti občianskej spoločnosti. Áno, má to veľký význam, taká, takéto prispôsobenie a je to uznané ako lokálne poznatky miest, môžu dokonca nahradiť aj tie chlípajúce e, poznatky o klimatických dopadoch, ak teda nie sú. A potom spolutvorba legislatívy medzi uh, mestami, vládami, občanmi. To je to najdôležitejšie, naj, uh, úspešnejšie na tieto mm, aktivity prispôsobenia. A jedna z troch tém na eh, Open European Day, čo je teda konferencia pre mesta, ktorá sa každoročne koná na jar. Boli tam tri témy, ktoré zvýrazňovali úlohu občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Breznik. Na vás bola otázka. Áno, teraz musím ja zodpovedať všetky tie ťažké otázky. Nož, myslím si, že mm, tu bolo množstvo otázok, ktoré sa pýtali na to, ako sa vyhnúť negatívnym účinkom v týchto programoch, v kohezných fondoch. Myslím si, že veľa sa dá urobiť v tom procese programovania. Samozrejme, e, programy spolupráce Mm, to majú jednoduchšie, keďže nemajú veľké peniaze a teda pre nás my teda nebudujeme cesty, nefinancujeme veľkú infraštruktúru, takže aby sme sa vyhli negatívnym účinkom na naše programy, musím úprimne povedať, je to jednoduchšie, e, o mnoho ťažšie je to v mainstreame nájsť tú rovnováhu. A myslím si, že pri programovaní toto je vlastne kľúčom. Takže aby sme povedali, že nebudeme financovať biopaliva alebo projekty, aktivity s negatívnym dopadom. To je vždy možné a e, naozaj v roku e, teda v období 14 až 20 sme na tom lepšie, než boli v období 7 až 13. A takisto rozdiel medzi 7, 13 a týmto programovacím obdobím je v tom, že ten participačný proces eh, na programovaní sa dá zlepšiť, čiže um, napríklad počas programového obdobia sa dá uh, obrátiť na viacero stakeholderov, aby sa viedeli k tomu, aké sú ich potreby, aké výzvy sa pred nimi nachádzajú. A je to tiež pre nich možnosť dať uh, im alebo lepšie si vypočuť ich názory. Čiže mám tu skúsenosť, že je to iné v jednotlivých členských štátoch, ako účasť na programe je vôbec e, umožňovaná tým stakeholderom. Čiže e, princíp partnerstva, ktorý bol v nariadení, mm, keď sa tie programy navrhovali, myslím si, že to bol správny krok, aby sa otvorili programy, aby viacerí stakeholdery sa mohli do toho zapojiť, do programovania Myslím si, že je dôležité, keďže vidíme tu, toto geografické rozdelenie, aby, a keď sa pozrieme na tie pre, príklady, ktoré dnes boli predložené, je dôležité uvedomiť si, že tí priekopníci sú mesta, väčšie mesta v bohatších krajinách, ale aby to naozaj malo väčší dopad na klimatické zmeny, treba do toho zapojiť aj regióny, ktoré nie sú až také rozvinuté a programy musia byť jednoduchšie, musia poskytnúť jednoduchší vstup týmto eh, a jednoduchšiu možnosť cieľovým skupinám, aby sa na tom zúčastnili. V prvom rade nevždy sú teda gestnými partnermi v tých projektoch. No, riadiace ja som v riadiacom orgáne od roku 2006, takže ja tu som už v treťom programovom období a vidím, že je tam taká určitá návehová krivka, že teraz uh, už uh, Ehm, vedia obce mesta viac o programe, tí príjemcovia fondov už sú odvážnejší, aby sa stali takými vedúcimi partnermi, čiže nie je to až také povedzme, e, zúfam, dajú sa dosiahnuť lepšie výsledky, ale administratívna záťaž v programoch, v projektoch musí byť znížená, pretože verejné orgány a projektoví partnery vo väčšine prípadov nemajú tú kapacitu, aby naozaj sami realizovali takéto európske projekty. Je tam naozaj veľa požiadaviek. Ďakujem pekne. Chcete ešte zareagovať, pani Melodinová? Áno, dve krátke pripomienky. Tie najvzdialnejšie regióny sa spomínali a chcem povedať, že samozrejme, že sú veľmi dôležité a komisia pripravuje komuniké, Mm, ku koncu tohto roku, čiže toto sa bude určite e, preberať e, oddelenie a samozrejme sú veľmi dôležité z ich pozície a klíma je tam kľúčová téma e, pre tieto regióny. A ešte taká malá pripomienka na vyjasnenie. Máme tých 20% ako cieľ, aby som zodpovedala otázku pani krel o Azorských ostrovoch ten 20-percentný cieľ pre e, klimatický mainstreaming je vo viazočnom finančnom rámci a samozrejme je tam e, povinné označovanie nízkouhlíkovej ekonomiky a e, teda stanovanie fondov z RDF na nízkouhlíkovú ekonomiku. A chcem ešte spomenúť, že E, ne, nepoznám e, lokálne podmienky v programe, ale samozrejme sú rôzne riešenia. Nie je to len energetická efektívnosť, ale obnoviteľné, inteligentné siete, multimodálna doprava, výskum, inovácie. To všetko sú alternatívne riešenia, samozrejme v závislosti od lokálnych e, podmienok. Eh, a nejde len o izoláciu budov. Aj to môže byť opatrenie napríklad na eh, vyrovnanie sa s eh, vlnami teda horúceho počasia. Ďakujem pekne. Takže len ešte ja veľmi stručne. Je mnoho veľa dôvodov, dobrých dôvodov, aby sme zintenzívnili úsilie v tejto oblasti nedetovanú implementáciu klimatických krokov, ktoré boli naplánované pre roky 2014 až 2020. Ďakujem. Ďakujem. Takže toto stále opakujeme aj na výbore REGI, že nesmieme zabúdať na súčasné obdobie. Ďakujem všetkým rečníkom, ďakujem za vaše zaujímavé prezentácie, za diskusiu, ďakujem. No a teraz budeme pokračovať programom uzatváram verejné zastanie pre dnešok a budeme pokračovať schôdzou koordinátorov. Takže všetci, ktorí sa na ňom nezúčastníte, prosím, od, odíďte.